Yes, Let us start. Ladies and gentlemen, dear colleague, uh, recent months have seen increased diplomatic... E, takže dámy a páni, v uplynulých e, mesiacoch sme zaznamenali zvýšenú diplomatickú aktivitu na Korejskom polostrove vrátane e, stretnutí na najvyššej úrovni medzi severokorejským lídrom Kim Jong-unom a špičkami z Južnej Korei, Spojených štátov, Čína, Čína Ruska. A je náš vlastný parlament, e, mohol vyslať delegáciu parlamentu, e, poslancov, aby sa stretli so <laughs> severokorejskými partnermi v novembri 2018 a predpokladá sa, že v blízkej budúcnosti prebehne medziparlamentné stretnutie toto poukazuje na veľmi postupné otváranie vzťahov a koniec kompletnej úplnej izolácie Severnej Korei. Avšak napriek e, diplomatickému uvoľňovaniu a vysokorovňovým stretnutiam zatiaľ nie je úplne e, jasné, či možno dosiahnuť skutočný prielom e, v otázke jadrového odzbrojenia a ostatných otázok spojených s bezpečnosťou. Takisto nie je jasné, či tieto intenzívnejšie styky so severom povedú k nejakému pokroku v oblasti ľudských práv a veľmi citlivej záležitosti zodpovednosti za veľmi vážne a systematické porušovania ľudských práv, ku ktorým došlo a dochádzalo v Demokratickej republike Severnej Kórei počas niekoľkých desaťročí. Súčasná situácia, pardon, ten, tie porušenia ľudských práv boli e, dôkladne zadokumentované a, um, v rámci OSN vznikla vyšetrovacia komisia, ktorá vyprodukovala správu v roku 2014 a osobitný spravodajca OSN pre ľudské práva v Severokorejskej ľudovej republike e, spracoval niekoľko správ. Súčasná situácia predstavuje výzvu a zároveň príležitosť pre Európsku úniu, pričom na rozdiel od iných hráčov ako Čína, USA, Rusko, Japonsko či Južná Korea, Európska únia nemá nejaké priame záujmy v regionálnej bezpečnosti alebo hospodárskych vzťahoch, respektíve ak má, tak nie sú rovnako rozsiahle. Toto by potenciálne mohlo e, znamenať, že Európska únia môže zohrávať konštruktívnu úlohu, pokiaľ sa nakalibruje správne, aj keď zatiaľ nie je jasné, ako je Európska únia vnímaná v Pyongyangu po takom dlhom období izolácie tejto krajiny. Každopádne my veľmi aktívne diplomaticky rokujeme s Čínou. Prebehli určité rokovania pred niekoľkými týždňami a takisto rokujeme s um, Južnou Koreou. Ostatný, alebo teda najbližší summit USA um, a Severnej Korei sa bude konať pravdepodobne na konci februára. Takže dnešná výmena názorov by nám mala dať príležitosť získať lepšie porozumenie súčasnej situácie a výhľadu so zameraním na diplomatické snahy a to, čo by teoreticky mohli znamenať pre situáciu v oblasti ľudských práv. Takže by som teraz chcel pán Tomás Cueja eh, eh, Quintana. Teraz by som vás chcel predstaviť. Ste osobitný um, spravodajca OSN pre Severnú Kóreu. Nadviazali sme spojenie z, cez Skype Pán Tomás Quintana je osobitným spravodajcom pre situáciu v ľudských právach. Menovala ho Rada OSN pre ľudské práva v roku 2016. Pán Quintana je právnik, ktorý má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti ľudských práv. Pracoval pre Interamerickú komisiu pre ľudské práva, a zastupoval argentínsku mimovládnu organizáciu Abuelas de Plaza de Mayo v prípadoch eh, únosov detí počas vojenského režimu. Je bývalým vedúcim OHCHR, je to program ľudských práv v Bolívii a bol aj osobitným spravodajcom OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mianmare od roku 2008 do roku 2014. Um, ehm, takže pán Tomás Ochea Quintana, máte slovo. Počúvame vás. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcel vyjadriť eh, svoje poďakovanie za túto príležitosť podeliť sa so všetkými eh, členmi poslancami Európskeho parlamentu o moje skúsenosti a moje názory na situáciu na Korejskom polostrove. V súčasnosti počujete ma správne? Počujete ma dobre? Áno, počujeme vás e, dobre. Takže by som chcel začať e, informáciou o tom, že na tejto funkcii osobitného spravodajcu pre situáciu v oblasti ľudských práv v Korejskej ľudovo-demokratickej republike. Túto funkciu zastával na roku 2016. Je to mandát, kde by ste mali vedieť, že ten mandát e, môže byť predlžený o ďalšie 3 roky na spolu 6 rokov. To znamená, že pre nás, spravodajcov, je e, veľmi dôležité definovať nejakú stratégiu, ale to tak eh, krátko ako aj dlhodobú. A keď eh, som eh, sa ujal mandátu v roku 2016, tak sme my, a keď, myslím, keď hovorím o nás, tak som myslel, tak, tak myslím OSN, sme riešili mm, zistenia, závery a odporúčania vyšetrovacieho výboru, ktorý ste spomenuli, ktorý bol vytvorený v roku 2014 táto správa vyšetrovacej komisie bola veľmi dôležitá. Um, obsahovala niekoľko odporúčaní a, a v roku 2014 medzinárodné spoločenstvo a ešte v roku 2016 sa zameriavalo na um, závažnú výzvu vynútenia zodpovednosti vyvodenia zodpovednosti tých, eh, ktorí páchali a páchajú systematické porušovanie ľudských práv v Severnej Kórei. Teda OSN to kategorizuje ako zločiny proti ľudskosti. Jeden z, jedna z aktivít, eh, ktoré, ktorú medzinárodné spoločenstvo eh, riešilo, bolo, bol prípad kde Severná Kórea sa dostala na ehm, medzinárodný trestný tribunál. A ja, keď som nastúpil do funkcie, tak ehm, som sa rozhodol, že ehm, hoci treba samozrejme túto významnú výzvu riešenia zodpovednosti za zločiny proti ľudskosti presadzovať naďalej, že tu existuje aj potreba hľadania príležitostí na rozvíjanie um, určitého, určitých kontaktov v oblasti dialogu o ľudských právach. odvtedy, eh, od roku 2016, som eh, sa snažil kontaktovať eh, rôznymi kanálmi orgány v Severnej Kóreji. Okrem iného som sa snažil Um, tieto kontakty rozvíjať prostredníctvom neformálnych stretnutí uh, s partnermi zo Severnej Um, Toto bola súčasť stratégie komunikovania o ľudských právach a musím povedať, že to doteraz bolo veľmi komplikované. Dá sa povedať dokonca až, že uh, nemám možnosť uh, túto otázku rieši s diplomatmi v New Yorku, v Ženeve. Teda mm, rokovať o význame a prínosoch e, toho, že by vláda začala využívať ten môj mandát na prehlbovanie vzťahov. A zatiaľ k tomu nedošlo, teda nemal, nemal som príležitosť e, sa stretnúť s týmito diplomatmi. A počas interaktívneho dialógu v Ženeve na Rade pre ľudské práva, ale aj na valnom zhromaždení v OSN v New Yorku, predstavitelia Severnej Kórei opustili e, sálu. Um, takže my si musíme povedať, kde momentálne sa nachádzame v tejto agende ľudských práv. Ja Tiež som, by som chcel povedať, že keď hovoríme o angažma, o prehlbovaní kontaktov, tak tu nehovorím len o mojom mandáte. My máme mnoho príležitostí um, rozvieť kontakty v mnohých oblastiach a um, kontaktovali sme viacero um, orgánov e, založených na zmluve, výbor pre deti a výbor pre ženy. To bola veľmi dôležitá skúsenosť. A v máji severokorejské orgány vstúpia do druhého cyklu periodického preskúmania v Ženeve. A toto bude veľmi dôležitá, veľmi významná príležitosť pre všetkých zainteresovaných, e, teda okrem iného samozrejme OSN, ale aj členské štáty, a e, tam budú mať e, možnosť porozumieť tomu, do akej miery Severná Kórea je ochotná sa podujať, akceptovať určité záväzky, respektíve akceptovať aj odporúčania, ich realizáciu. A toto, je, toto by bola teda vý, vý, významná príležitosť pre všetkých. Ehm, toto sa vlastne snažíme dosiahnuť v Ženeve. A potom je tu tretia možnosť e, nadviazať kontakty so Severnou Koreou a to prostredníctvom kontaktov s ďalšími osobitnými spravodajcami, ktorí majú tiež tematické mandáty. A možno viete, že pred dvomi rokmi e, moja kolegyňa Katalina de Vandas navštívila hlavné mesto a to bol vlastne prvý prípad, kedy osobitný spravodajca sa dostal priamo do terénu a bola to určite veľmi zaujímavá skúsenosť tak pre kolegyňu Katalínu de Vandes, ale aj z toho, čo som počul od ostatných účastníkov tejto návštevy. To bolo veľmi dôležité aj pre korejské orgány, teda tých eh, členov vlády, ktorí sa zaoberajú tematickými záležitosťami. Teda bola to určite veľmi zaujímavá skúsenosť teda kontakty s ostatnými tematickými spravodajcami, to je veľmi dôležité. A ja napríklad ich e, sa snažím primeť k tomu aj e, severokorejskú vládu, aby spolu komunikovali a mm, chcem e, aby bol vytvorený priestor pre budúcu návštevu ďalšieho tematického spravodajcu v teréne a ja by som teraz prešiel na ďalšiu tému. Ide o problém prístupu k, do krajiny, teda do terénu. Tu je treba vedieť, čo sa vlastne presne deje v, v, v hlavnom meste v Pyongyangu, ale zároveň aj e, v, na, na vidieku, teda aká je situácia napríklad v tých záchytných táboroch e, v tých e, tých eh, politických väzniciach, sústredovacích táboroch pre politických väzňov, väzňov. Eh, my potrebujeme eh, zistiť, aký je štatút týchto politických táborov. O tom vieme teda veľmi málo a informácií nie je dosť. Pre mňa ako spravodajcu, ktorý ktorého úlohou je informovať vás, členské štáty, čo vidím. Je to veľká výzva, teda nedostatok prístupu k orgánom, e, k vlastne situácii na terén, v teréne. A ja zo svojich skúseností v Mianmare som vedel, že je veľmi dôležité e, nadviazať kontakty s krajinou, pretože keď ste v teréne, tak vlastne keď navštívite krajinu, tak e, máte príležitosť si vypočuť nielen um, to, čo vám hovoria oficiálne médiá, ale máte možnosť si vypočuť e, aj ľudí v teréne, teda obi, získať obidve strany, alebo teda nahľadnúť obidve strany mince e, v tejto oblasti ľudských práv, zistiť, čo sa tam reálne deje. To samozrejme môže byť, v niektorej oblasti môžu napríklad orgány robiť aj dobré veci. A to je posolstvo, ktoré sa stále snažíme vláde odovzdať, že je e, v jej záujme, aby sa rozprávala s e, ľuďmi z OSN, ktorí sa zaoberajú ľudskými právami, pretože tí samozrejme zvážia, čo e, sa dozvedia. Takže ja nemám nejaké ďalšie informácie. Ja chcem teraz vlastne uzavrieť toto svoje posolstvo takým najčastejším hodnotením situácie v ľudských právach, pretože ten problém prístupu k informáciám, ten zostáva naďalej veľkou výzvou. Ja som povedal, ešte stále vlastne informácie sa snažím získať a to najmä od tých, ktorí e, utekli zo Severnej Korei alebo ktorí tam reálne žili a prišli napríklad a utekli do Južnej Korei. A tieto príbehy sú pre mňa veľmi dôležité, ak chcem pochopiť, čo sa tam vlastne deje. Nedávno som navštívil Južnú Koreu, práve som sa vrátil zo Soulu pred niekoľkými týždňami. Tam som eh, absolvoval veľmi dobré kontakty a rokovania s juhokorejskou vládou a jej predstaviteľmi, eh, aj s ľuďmi, ktorí utekli zo Severnej, zo Severnej Korei. Eh, juhokorejci im um, im hovoria dezertéry, ale ja sa snažím uplatňovať iný názv, iné, iné označenie, teda ľudia, ktorí odišli z krajiny. Sú tu príbehy, e, dozvedáme sa príbehy týchto utečencov, ktorým sa to podarilo, e, ktorí nám popisujú situáciu mimo hlavného mesta, e, v, na vidieku ľudia čelia najhorším podmienkam z hľadiska e, zabezpečenia živobytia, systémy e, zásobovania už dlhý čas e, nie sú adekvátne, takže ľudia sa musia starať sami o seba a niekedy tie činnosti hraničia s s nezákonnosťou. Ehm, pritom vláda využíva napríklad e, nutenú, nutené práce alebo no, no, no, svojich vlastných obyvateľov núti ehm, niektorým veciam. Čiže e, na vidieku je situácia azda dramatickejšia než e, v mestách a preto títo ľudia aj utekajú. A súčasná, súčasný štatút týchto táborov pre politických väzňov, hoci ťažko odhadnúť, Čiže toto je aspoň z môjho pohľadu e, veľmi e, dôležitá záležitosť. Takže situácia minimálne e, v, minimálne na vidieku sa nezmenila. Čiže I had to, I, I, I have the responsibility to include these kind of statements in my, in my reports.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 Pán Quintana má čas len do 6. Takže ak chcete položiť otázky, tak teraz. V poriadku. Moja otázka je prvá. Pán Quintana, Urobili ste vyhodnotenie dopadu medzinárodných sankcií na Severnú Kóreu a špecificky v oblasti ľudských práv. Uh, uh, Dovolte mi reagovať špecificky, teda keď uh, riešim túto otázku hľadom sankcií, tak mám veľmi presné informácie, ktoré prichádzajú zo strany agentúr e OSN, ktorí pracujú v Severnej Koreji. A tam musím povedať, že že vzťahy s agentúrami OSN sú veľmi blízke. Tieto agentúry, títo ľudia lepšie chápu domácu situáciu ako kontrolovať pomoc. A na začiatku tu boli určité problémy ohľadom bankových kanálov, ohľadom dodávok, cieľ a informácie prichádzali z mimovládiek. Okrem toho musím teda povedať veľmi jasne, Nemám podrobné informácie ohľadom kde, v ktorých oblastiach a do akej miery režim sankcií má negatívny vplyv na ľudí, pretože nemám prístup do terénu. Ja môžem mať informácie, ktoré prichádzajú z akademickej obce alebo z občianskej spoločnosti, z administratívy, ale ehm, ne, nemôžem poskytnúť detaily, ako sankcie ovplyvňujú ľudí. Spomínam si, že režim sankcií hovorí, že nie je zameraný na to, aby ubližoval ľuďom. Myslím, že pred dvomi otázkami som položil túto otázku a v podstate Bezpečnostná rada, výbor pre sankcie, vydala sériu usmernení pre organizácie občianskej spoločnosti, aby sa toto rozšírilo, čiže toto Toto bol pokus o analýzu týchto sankcií, ale okrem toho nemám žiadne iné informácie. Ďakujem veľmi pekne. Nejaké ďalšie komentáre? Ďakujem pekne. Pán Quintana. za e, váš príspevok. Lúčime sa s vami v mene celého zhromaždenia. Veľa šťastia v novom roku. Thank you very much and let me close by, by saying that the... Uh, Ďakujem pekne a chcem povedať, že program ľudských práv je sa týka všetkých členských krajín medzinárodného spoločenstva vrátane Európskej únie a som veľmi rád, že parlament sa naďalej zaoberá touto agendou. Mierová dohoda bez aspoň minimálneho plánu ohľadom ľudských práv v Severnej Koreji alebo bez nejakej dohody bude krehká. Historické skúsenosti nám veľa hovoria ohľadom potreby dodržiavania ľudských práv a a mierový proces musí byť tiež udržateľný. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Dámy a páni, budeme pokračovať. príspevkom doktora Montra Čechopardo z Novej Belgickej univerzity. Zastupuje tu teda Relations at King's College London. He has held various other College London a teda zaujíma sa aj o túto tému pochádza z Korejskej univerzity e, pre verejnú politiku a spolupracuje aj s univerzitou z Melbourne. Prišiel k nám, aby e, prišiel k nám už v roku 2016 a hovorí o týchto témach, o vzťahoch s Východnou Áziou. Prosím, nech sa páči. Pán doktor, máte slovo. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie. Budem teraz hovoriť za úplne iných okolností, ako boli v roku 2016, keď sme hovorili o raketových e, testoch a teraz došlo k veľkým zmenám, e, pokiaľ ide o správanie sa Severnej Korei. V roku 2018 tu bol summit s Južnou Koreou, s USA, Čínou a severokorejskí diplomati cestujú do rôznych častí sveta v Ázii, Latinskej Amerike, na Stredný východ, Rusko. A, a dovolte mi tým, že, začať tým, že poviem, že podľa môjho názoru, ktorý vychádza z, z mojich stretnutí e, v Koreji aj v USA, z kontaktov s e, zo severného Koreou aj s utečencami. Toto je príležitosť, aby bola Severná Korea súčasťou procesu otvárania. Súčasný líder Kim Jong-un sa angažuje a toto je najlepší spôsob, ako zlepšiť životy bežných e, severokorejčanov. Na to nesmieme zabudnúť, keď hovoríme o všetkých jadrových otázkach. E, to je mm, spravodajca to už e, spomenul, aká je situácia väčšiny týchto, tejto populácie. Kim Jong-un e, spomínal, že v apríli 2018 Severná Korea ukončila jadrový program a teraz e, dôjde k ekonomickému otvoreniu tejto krajiny. Keď sa pozrieme na diskusiu jadrového problému objektívne, tak e, on by mohol robiť ešte viac, ale zdá sa, že Severná Korea príjma politické rozhodnutia, že sa odkláňa od jadrového programu, snaží sa zlepšiť ekonomické podmienky Korečanov. Nevieme, aký je za tým motív. Mm, a prečo zmenil e, svoje rozhodnutie a zdá sa mi, že toto je požiadavka, ktorá prichádza z dola e, de facto trhové hospodárstvo. Väčšina e, z, väčšej časť tejto krajiny si praje takýto vývoj a vedenie nemá inú možnosť, ak chcú mať akúkoľvek podporu zo strany obyvateľov, musia podporiť tento proces otvárania sa, čo nie je e, nejak výnimočné. Už sme to videli predtým na Tajvane, Singapúre, eh, Číne a Vietname. Je tu teda požiadavka, ktorá prichádza od občanov a lídry ju musia splniť, aby sa zlepšila eh, situácia v oblasti slobody ľudských práv, čiže Nemyslím si, že tento proces uvoľňovania e, znamená, že kopírujú čínsky či vietnamský model, ale zmeny e, trh nutia lídrov, aby vychádzali v ústrety svojich občanom. Čiže snaží sa zlepšiť ekonomické podmienky a vzťahy s ostatnými krajinami. E, takže táto Vojenská politika, ktorú presadzoval jeho otec v minulých eh, dvoch rokoch, eh, toto sa nespomína vôbec v novoročnom prejave. Eh, sústreďuje sa na ekonomický rozvoj, čiže líder sám vytvára tlak na svoj režim, aby po samite, ktorý sa uskutočnil v Singapúre, sa vyšlo v ústrety občanom budúcnosť Pyongyangu alebo Severnej Kóre je veľmi pozitívna po eh, aprílovom samite minulého roku, čiže eh, vytvára sa tu tlak, aby sa liberalizovala ekonomická situácia. Eh, takže ľudské práva a sloboda s tým súvisia. Myslím si, že musím začať tým, že je pravda, že USA a Severná Korea diskutujú uh, o ľudských právach a keď hovoríte o, s ľuďmi na oboch stranách, tak je to súčasťou diskusie, uh, sústredujú sa na zmierenie Severnej a Južnej Korei, denuklearizáciu. A, mm, je tu teda snaha o dialog, um, o ľudských právach. Hovorí sa o ľudskej bezpečnosti, niekedy sa hovorí o kontexte sociálneho rozvoja alebo ľudského rozvoja. Diskutovalo sa o tom zo strany oficiálnych orgánov Severnej Korei a líder krajiny súhlasil s tým, že o tomto sa bude diskutovať. Spravodajca sám pred pár týždňami povedal, že sú, by sa mali vytvoriť určité príležitosti, aby sa diskutovalo o sociálnych kompetentoch, ľudských právach, a individuálnych ľudských právach. E, k tejto téme si myslím, že by sme mali uh, mať na zreteli, že keď diskutujeme o angažovanosti so Severnou Koreou, je tu potrebná rovnováha ohľadom ľudských práv. Väčšina uh, z krajín v tomto regióne proste v tomto pokračuje, napríklad Kambodža, Eh, vydal, ospravedlnila sa za správanie sa vojenského režimu, ale väčšinou tu nie je pocit zodpovednosti. A keď sa k tomu dostaneme, môžeme prediskovať aj túto otázku, kde ľudské práva toto môže byť eh, eh, kameň úrazu. Či je vôbec táto zodpovednosť možná? myslím si, že zo skúsenosti nemôžeme povedať, že to tak určite je. Čo sa dá urobiť zo stredno či krátkodobého hľadiska ohľadom tohto angažovania sa vrátania otázky ľudských práv? veľmi zaujímavé, že európske členské krajiny veľmi podporujú diplomatický proces, ktorý sa realizuje na Korejskom polostrove a máme jedinečnú príležitosť angažovať sa so Severnou Kóreou E, ktorú možno e, krátkodobo ostatné krajiny nemajú kvôli domácej pozícii, kvôli politickým otázkam, alebo pretože to nie je priorita pre ostatné krajiny. Keď sa teda pozrieme na niečo, čo spomenul spravodajca z humanitárnu angažovanosť Severnej Kórei, tak ešte sú tam mimovládne organizácie európske, ktoré sú priamo v teréne. Mm, pre americké mimovládky je to ťažšie v posledných mesiacoch, pretože je tu tlak zo strany Trumpovej administratívy. Poskytuje sa pomoc prostredníctvom multilaterálnych nástrojov zo strany EÚ, čiže snažíme sa, aby e, teda pokiaľ ide o severokejských občanov a mimovládky v teréne, aby pomoc sa dostala k týmto občanom, aby to neudržal režim, hovorím o liečivách, potravinách a tak ďalej. Takže pomoc sa dostáva e, k, k ľuďom a Európska únia a európske e, krajiny by mohli z krátkodobého až strednodobého hľadiska prehlbiť túto spoluprácu s tými krajinami, s vládou. Tu e, vyzerá, že existuje vôľa, aby sa navýšila pomoc pre Severnú Koreu. E, agentúry OSN sa snažia o väčšiu podporu pre pomoc, dokonca aj v USA sme videli určité uvoľnenie obmedzení pre mimovládky Eh, pokiaľ ide o pomoc eh, pre Severnú Koreu, čiže posúvame sa smerom k eh, takému viac humanitárnemu rozmeru a spolupráce so Severnou Koreou. To je príležitosť pre Európsku úniu, aby sa angažovala viacej v tejto veci. A podľa mňa by sa v tom malo pokračovať je tu tiež politický dialog medzi EU a Severnou Kóreou. To som spomenul už predtým. Líder Severnej Kórei sa stretol s mnohými krajinami, napríklad bol vo Vietname, ako vieme, ale aj uh, administratíva sa stretáva s administratívou uh, ďalších krajín, čiže podľa mňa pre Európsku úniu má zmysel, má tento politický dialog. E, Európsky parlament e, formou, e, na konci minulého roku navštívil Severnú Koreu a oni potom prídu v nasledujúcich týždňoch do Bruselu, takže inštitúcie a členské krajiny možno sú menej ochotné s týmto smerom. Je tu podpora pre diplomáciu, Myslím si, že pre Európsku úniu by bolo dobré mať priamy prístup k korejskej administratíve, aby diskutovali o veciach, ktoré ich zaujímajú pre USA. Nechce diskutovať otázku ľudských práv, ale kde tu bude politický dialog medzi EÚ a Severnou Koreou, ľudské práva by mohli byť prediskutované pre Európsku úniu. Má zmysel hovoriť o týchto otázkach, o ktorých iné krajiny nechcú hovoriť. Support for the uh, North Korean population, so North Korean citizens, not the, no, the, not the DPRK regime. Že pokiaľ ide o tento režim, uh, alokácia školenia, ktoré sú priamo v teréne, európske inštitúcie v krajine ako Švedsko alebo Nemecko príjmajú uh, oficiálne uh, orgány Severnej Korei a aby im pomohli v otázkach ako napríklad trhový aspekt hospodárstva, biznis, školenia a tak ďalej. Takže toto sú veci, ktoré pomáhajú poskytovať znalosti um, pre severokorejčanov, aby mali prístup e, k týmto veciam, aby sa uľahčil proces uvoľňovania, čo by mohlo e, viesť k zlepšeniu situácie aj v oblasti ľudských práv. Sú tu dve ďalšie oblasti, kde sa domnievam, že by Európska únia mohla podporiť súčasný proces, ktorý prebieha na Korejskom poloostrove. Jedným z nich sú sankcie. Samozrejme, sankcie eh, nebudú tak skoro zrušené, eh, pokiaľ summit medzi Severnou Koreou sa, sa skončí prekvapením zo strany Trumpa, ale zdá sa, že eh, KLDR bude musieť pristúpiť ku konkrétnejším krokom, pokiaľ ide o odstránenie E, jadrových zbraní. Skôr ako budeme ochotní, teda aj ako ďalší partnery, e, zrušiť sankcie. Je ale pravda, že Európska únia má dve rôzne páky. Najskôr sú to sankcie, ktoré uvaluje samotná Európska únia, ale keď sa pozriete na Bezpečnostnú radu OSN, tak máme tam Francúzsko ako stáleho člena, ale potom aj Belgicko, Polsko a Nemecko, ktorí sú tiež členmi Bezpečnostnej rady OSN, takže budeme mať európske hlasy, ktoré môžu podporiť diskusiu ohľadom toho, kedy je vhodná doba na uvažovanie nad zrušením sankcií. A netreba zabúdať na to, že môžu byť opäť uvalené tie sankcie v prípade, že prebehne nejaký e, jadrový nukleárny test alebo test nejakých zbraní stredného doletu. Toto je možné, keď sa rozprávate s mimovládkami, ktoré fungujú v teréne e, a keď e, sa rozprávate s predstaviteľmi napríklad e, európskymi ambasádami, ktoré fungujú e, v Severnej Kórei, tak oni hovoria o tom, že mena napríklad nebola ešte ovplyvnená, ale občania to už pociťujú. Možno, že tie sankcie nemajú e, presne zamýšľané dôsledky a dopady, na ktorým sme uvažovali v čase ich uvalenia. A nakoniec to, čo Únia robí v období počas roku 2015-2017, keď sme zaznamenali zvýšenie počtu testov alebo testovania zbraní zo strany KLDR. Aj v správach sa objavilo, že nedávno švédska vláda hostila jeden z týchto dialogov o približení. Chystajú sa ďalšie. Tie sú kľúčové z pohľadu podpory súčasne prebiehajúceho procesu, ale takisto o diskusii e, tých vecí, ktoré neboli E, riešené v rámci oficiálneho dialogu e, dialog so Spojenými štátmi alebo dialog e, medzi Čínou a Koreou alebo otázkach bezpečnosti, otázky ľudských práv, ktoré boli riešené na týchto fórach v rámci rôznych podôb, ktoré som spomenul predtým. Treba mať na pamäti, že tento proces je veľmi mladý, možno bude o pár mesiacov zrušený, o niekoľko rokov môže byť úplne daný bokom a Myslím si, že ten dialog je veľmi zdravá vec. Je pozitívne vidieť, že je viacero členských štátov, ktoré podporujú takéto angažovanie sa z KLDR. A na záver chcem spomenúť niečo, čo vzhľadom k tomu, že som mal možnosť eh, vymeniať eh, informácie a názory s predstaviteľmi KLDR za posledných 10 rokov na viacerých fórach, je pravda, že pohľad kalendár na EÚ je pozitívny, respektíve by som sa opravil pozitívnejší ako vo vzťahu k Spojeným štátom, k Rusku, Číne alebo Južnej Koreji, ale je pravda, že ten pohľad e, bol istým spôsobom spochybňovaný, nemožno tak celé posledné roky, ale posledný rok presnejšie, e, nakoľko EÚ sa viac dráhala angažovať sa z KLDR. Takže troška sa ten pohľad deformoval týmto taký priaznivý, bolo by vhodné implementovať takéto opatrenia, aby bolo jasné, že EÚ je pripravená e, urobiť tak konštruktívny príspevok, že by to bolo dobre formulovať aj na úrovni politiky, ako strategický partner KLDR a teda aj v rámci Ázie ako takej, kde sa EU snaží viac angažovať, ako sme boli svetka minulý rok v rámci stratégie, v rámci teda vecí dokumentov, ktoré boli vydané minulý rok. Ďakujem pekne. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Pán Quintana, pán profesor Quintana. A teraz, ak niekto chce, nech sa páči, pán Rybich. Yes, first of all, uh, thank you very much. Áno, ďakujem pekne. Viete, že ja uh, predsedám skupine uh, alebo delegácii uh, Severnej Korei, ja som aj poslancom v rámci tejto delegácie. Moja otázka ide e, týmto smerom. Humanitárna pomoc pre Severnú Kóreu. Viete, e, že máme udržateľné rozvojové ciele definované na úrovni OSN a sú tam tri priority, ktoré majú zabezpečiť naplnenie naliehavých potrieb ľudí. Druhým cieľom v rámci udržateľnosti je zabezpečiť e, potravy, no, potraviny, potravu aby ľudia nehľadovali, pretože majú nedostatok nutričného príjmu. Potom e, trojka sa týka hygienických predpokladov voda. Potom štvorka obnoviteľné zdroje energie alebo obnoviteľné energie. Ako by mohla EÚ napomôcť plneniu ľudských práv v tejto oblasti? Ďakujem pekne, začnem od konca pretože náhodou viem o tom viac e, z mojich rozhovorov s európskymi e, spoločnosťami, ktoré fungujú v, republike, v Korejskej republike. Nie je tajomstvo, že sa chystajú na otvorenie Korei a v prípade, že budú zrušené sankcie, chcú tam vstúpiť. Zaujímavé napríklad potenciál pre veternú energiu v rámci KLDR, hlavne na východnom pobreží. KLDR E, samozrejme teda toto odvetvie veternej energie a takisto sú to firmy, ktoré sú zvyknuté fungovať v veľmi náročných podmienkach. Napríklad e, fungujú v subsahárskej Afrike, e, ďalej podnikajú v Latinskej Amerike, kde právny štát nie je plne dodržiavaný zo strany vlád, daných vlád. Takže z pohľadu európskych spoločností a nechávam bokom verejné inštitúcie EU, je tu definitívne záujem aj no Total má nejaké plány v prípade, že budú eh, zrušené sankcie. A hlavne, ak príde k nejakej záruke zo strany korejskej vlády, že tá investícia bude zabezpečená, pretože môžete investovať len istú mieru peniazy a riskovať, že prídete o ich stratu v prípade, že sa zhorší situácia. Čiže sú tu nejaké priestory, je tu nejaký priestor na partnerstva s korejskými protistranami, s korejskými partnermi a investovať do odvetvia obnoviteľných energií, hlavne teda e, vietor. Keď sa pozriete na stratégiu vlády Korei, tak je tam e, silnejší apel na využívanie obnoviteľných energií, e, aby teda sa zvýšil podiel na 25 podiel týchto obnoviteľných zdrojov, ale to nebude všetko pochádzať z energie generovanej v Koreji. Je tam aj dovoz obnoviteľných zdrojov energií a je tam priestor. Tak to uvažuje súčasná vláda, pokiaľ ide o potraviny a Áno, Európania naďalej fungujú aj v teréne, čo je veľmi pozitívne. E, napríklad zlepšenie polnospodárstva v Severnej Koreji, to je nevyhnutné takisto systém zdravotníctva, E, zdravie populácie. Takže je tu istý priestor pre mimovládny sektor. Každopádne tie znalosti, ktoré majú, alebo know-how, ktoré majú agentúry OSN, vrátanie tých finančných zdrojov, nie je možné e, to dorovnať zo strany mimovládok, ktoré fungujú skôr na ad hoc princípe a musia ťažšie zháňať tie zdroje, e, pokiaľ ide o novú Severnú Koreu, lebo nie je to príliš takové sexy eh, poskytovať pomoc v, tejto, v tomto kontexte. Takže eh, ide teda skôr použitie toho know-how, tej znalosti. A už poskytovali sme v minulosti pomoc, nie je to úplne nové z pohľadu Pyeongchangu, ale budeme musieť prejsť postupne k eh, sebestačnosti obyvateľstva Severnej Koreji. To zlepší polnospodárstvo, zlepší to systém zdravotníckej starostlivosti v Severnej Koreji. E, my e, pracujeme v rámci môjho inštitútu na rozpracovaní e, systému primárnej starostlivosti, tam primárnej, primárnej zdravotnej starostlivosti aj s partnermi z, z Spojených štátov, čiže nejaké operácie spolupráci s lekármi zo Severnej Koreje, ktorí majú dostatočné zručnosti, ale nemajú k dispozícii technológiu, nepoznajú najnovšie operačné postupy. Tým môžu napríklad pomôcť Európania nemajú teda prístup e, korejskí doktor k tomu a hlavne keď idete na vidiek, tam, tam úplne iný svet a podmienky sú naozaj veľmi zlé. Čiže je tam takýto značný priestor, ako podporiť zlepšenie, ako ste povedali, e, trvalo udržateľných cieľov v rámci Severnej Korei. Is there anybody else? Ešte niekto? Uh, uh, no Ak už teraz nikto z uh, členov, tak poprosím pána Georgieva, administratívneho pracovníka pre Severnú Koreu, desk officera, aby prezentoval svoje príspevky. Ďakujem, pán predseda. Len niekoľko pripomienok ohľadom politiky EÚ voči KLDR. Ako viete, EÚ ide cestou politiky kritického angažovania sa z KLDR, kombinácia tlaku formou sankcií a iných opatrení, pričom sú otvorené ostatné komunikačné kanály. A závery rady, ktoré sme prijali v júli 2017, jasne odkazujú na túto politiku a stanovujú pozíciu EÚ. Tieto závery v súčasnosti eh, poskytujú pre nás aj nevyhnutné usmernenie, pokiaľ ide o politiku pokiaľ ide o implementáciu sankcií, ako bolo spomenuté, my sme rýchle transponovali všetky príslušné rezolúcie OSN a takisto sme prijali tie obmedzujúce opatrenia, ktoré tu boli spomenuté, ktoré sú doplnkové k režimu sankcií uvalených, uvalených EÚ. Sankcie ako také nie sú samoučené, nie sú tým konečným cieľom majú zabezpečiť, že sa no, Severná Korea posadí za rokovací stôl. Pokiaľ ide o deklarovaný záväzok zo strany Severnej Korei, že úplne pozastaví e, zbrojenie, jadrové zbrojenie, čo bolo aj v tých predchádzajúcich vyhláseniach, tak predpokladáme aj my teda, že nepríde ku konkrétnym krokom zo strany Severnej Kórey, pokiaľ ide o vzdanie sa e, systému zbrojenia alebo vývoj jadrových zbraní úplným a nezvratiteľným spôsobom, verifikovateľným. Možno viete, že EU nemá delegáciu v Pyeongchangu, tým pádom prístup k informáciám je stiažený, ale majú tam zastúpenie prostrednícom veľvyslanectiev, má tam 7 krajín zastúpenie, to sú dôležité kanály komunikácie, pokiaľ ide o bilaterálne e, výmeny, ako bolo spomenuté predtým. Máme politický dialog, Posledný bol v roku 2015 a ľudské práva boli dôležitou súčasťou. Posledný prebehol pred niekoľkými rokmi, ale to bolo z dôvodu e, nepriaznivých politických okolností. Samozrejme, my stále monitorujeme situáciu v oblasti ľudských práv v krajine, pokiaľ možno, a máme stále vážne obavy ohľadom situácie. Vidíme, že sa nemení. Takisto uznesenia, ktoré sme predložili v rámci UNGA a v rámci Komisie pre ľudské práva, tie boli spomenuté už predtým, ešte stále máme humanitárnu pomoc, ktorá sa hlavne sústredí na oblasť potravinovej bezpečnosti. A pokiaľ ide o politický proces, eh, my sme vždy tvrdili, že sme pripravení uľahčiť prebiehajúce úsilie, pokiaľ ide o, teda aj v rámci konzultácie s partnermi z KLDR. Toľko stručne. Ďakujem. Ďakujem pekne za vašu prítomnosť, pán profesor, drahé kolegyne, kolegovia. Teraz končím poobednejšiu časť schôdze a príjemný večer. Dovidenia.